Ďakujem. Chcela som vás požiadať, ako to vyzerá s parlamentným vyšetrovaním k podvodu s hlasovaním zo strany pani Le Pen. Keďže predseda nám povedal, že tento parlament bude informovaný o výsledku vyšetrovania. A tiež by som chcela povedať, že časť pravdy sa skryla, pretože pani Le Pen pripustila, že e, pán de Graaf, podpredseda, hlasoval za ňu na, na, jej, na miesto nej. E, skryla nám však e, tiež, že generálny tajomník Front National, Národného frontu, pán Nikola Bey, tiež hlasoval v jej mene pri e, legislatíve o emisiách v prípade Volkswagenu, takže prosím, pri tom vyšetrovaní vezmite do úvahy i tento druhý podvod pri hlasovaní e, od e, spolupredsedajúceho i od generálneho, zo strany generálneho tajomníka. Ďakujem. Uh. thank you, Madame kratza I would like to inform you Ďakujeme vám. E, info, môžem vás poinformovať, že pán predseda sa vecou zaoberá. Pán Le Pen. Pani Le Pen. Hey, Vážený pán predseda, myslím si, že e, e, nežiadam si slovo kvôli tejto veci, ale chcem hovoriť o článku 22, lomeno 4. E, tu vám vlastne ukážem ja som eh, je, eh, tu teraz citovala eh, zabudnutú strofu starej básne, ktorá je zabudnutá, ktorá sa vzťahuje na Veľkú vojnu a dnes v výročie Veľkej vojny, kde bolo 9 miliónov mŕtvych, nám rezonuje pravidlo pre inštitúcie Európskej únie, pán predseda, je také, že aby sa e, re, info, e, rešpektovali sviatky krajín, v ktorých je sídlo. Vo Francúzsko-Belgicku je to dnes sviatok. Je to nerešpektovanie pripomenutia si tohoto sviatku. Je to nepripustné. Je to e, naozaj, zaslúži si to uh, protest. Želám si, alebo žiadam všetkých Francúzov, aby opustili uh, túto sálu a nezúčastnili sa hlasovania. Point of order. Uh, Mr. Kramer. Pán Kramer, e, poznámka. Oh, minimálne tu, minimálne uh, je to veľmi dobré, že na to nebudú robiť problémy, pretože celá tá ich skupina odíde. To je veľmi dobré. Minimálne teraz nebudú podvádzať. Mr. Kramer, point of order. Technická poznámka, pán Kramer. Ako budete zaobchádzať s tým, e, keďže e, hlasovanie e, pani Le Pen, ak jej hlas bolo, bol napríklad rozhodujúci, ak jej falošný hlas práve rozhodol, ako budete zaobchádzať s výsledkom? Pán predseda sa tou vecou zaoberá. Mr. Obermeyer, Ďalšia faktická poznámka, pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Neviem, či je to zlé tlmočenie, alebo som počul zle. Alebo ste privítali, že niekto, uh, niekto uh, o, opustil sa. Myslím si, že uh, musíte sa hambiť, že vy ako uh, predseda ste stranicky založený, ak tomu tak nie je, tak to bolo nesprávny preklad. Hm, ehm, musím ale teraz počuť, či si stojíte za tým, čo ste naozaj údajne povedali. I think the wrong translation. Myslím, že išlo o, zlý, o, zlo, o zlé tlmočenie. Monsieur Mélenchon. Pán Mélenchon, faktická poznámka. Prezident. Vážený pán predseda, som francúzom. E, sálu e, z rešpektu k tomuto zhromaždeniu neopustím, ale chcem povedať, že tento deň e, začal tisícom pripomienok mojej krajine za to, najväč- za to najväčšie krvi preliatie, ktoré tento kontinent zažil. Ak, máme, ak chceme byť dnes Európanmi, nikdy nesmieme chcieť vidieť to, čo predchádzalo 11. novembru. Pripomeňme si to, spomeňme si na to. Merci beaucoup, monsieur député. Ďakujeme, pán poslanec. A teraz e, prejdeme k hlasovaniu e, prvej správy, kde ide správu Zoriňa, správa o, e, o riešení interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora. Hlasujeme o bloku číslo 1 pozmeňujúci návrh 92, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválil, schváľujeme. Teraz návrh komisie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem vám. A teraz budeme hlasovať o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy. Návrh uznesenie, spoločné uznesenie e, politických frakcií odstavec číslo 1, prvá časť. Kto je za? proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Prijíma sa druhá časť. Za, proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Prijíma sa. Odstavec 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Odsek číslo 4 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. E, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Odsek 5 pôvodného textu za. Ďakujem proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 6 pôvodný text za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 7 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 8 eh, pôvodný text za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 11, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 3 pôvodného textu v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto Príjima sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 15 pôvodného textu. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Ďakujem. Príjima sa. 16 pôvodného textu za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 17, pôvodný text, e, elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Veľkou väčšinou. Teraz ústna pozmeňujúca poznámka po 17. Pán Martéze. Pán posol Maltéze. Poslanec Maltéze. Prego. Allora il testo è... Áno, Text vyzýva komisiu, aby posilnila ochranu pracovníkov a spotrebiteľov v prípade bankrotu leteckej spoločnosti. Neviem, či to treba vysvetľovať, pokiaľ ide o to, čo sa udialo a väznosti na budúce rizika. Ďakujem veľmi pekne. Či je sprečiv vôbec tej popravky? Je niekto proti takejto poznámke? budeme musieť hlasovať o tejto... Nie, nie, máme tu novú situáciu. 40 poslancov tu je. Je tu výrazne viacej ako 40 poslancov. Ústná pozmeňujúca poznámka teda nebude hlasovaná. Teraz 18 pôvodného textu za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 19 pôvodného textu za. Prosím, hlasujte dôrazne proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 20. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz 21. pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Ďakujem, príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 22 pôvodného textu. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 23 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, ďakujem, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 26 pôvodného textu, e, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? príjima sa, ďakujem. 27 pôvodného textu, prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? príjme sa 28 pôvodného textu za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa, ďakujem. Úvodné ustanovenie F pôvodného textu za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa, ďakujem. Teraz e, celé uznesenie, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Chcel by som si to overiť elektronicky, otváram hlasovanie. Głosowanie zostaje zamknuté. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz e, dziękuję za sprawne głosowanie. Przechodzimy do sprawozdania. Ďakujem pekne za toto hlasovanie a teraz prejdeme k správe pani Hübnerovej a pani Leinena reforma volebného zákona Európskej únie. Sú tu pozmeňujúce návrhy. En blok. Začíname. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 12. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 26. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 50. Predložili tu zelený. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 63. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 35. Za ALD, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Zamietnuté. 2. Po častiach. Prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 55 vypadáva. Teraz pozmeňujúci návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. si návrh 42. Ospravedlňujem sa, toto vypadáva. Teraz číslo 7, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté, ale musíme sa vrátiť pozmeňujúcemu návrhu 42, musíme o ňom hlasovať predsa len, to je za EPP po častiach, takže ešte raz 42, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 vypadáva. 43 po častiach, 3 časti. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Čas 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Pán Rainer. Vážený pán predseda, tretia časť nemá žiadny zmysel, hovorí pán Lajne. Nechceme rodovú rovnosť v roku 2024. To bolo jednoducho z... pomiešané, takže chceme, aby to vypadlo. My nepotrebujeme rodovú rovnosť v 24. Takže mali by sme hlasovať proti, keď budeme o tom hlasovať. is correct, but part three has been rejected. You're right. Uh... máte pravdu. Pozmeňujúci návrh číslo 6 vypadáva. 52, zelený, menovité hlasovanie. Ospravedlňujem sa. 52 takisto vypadáva. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 8, to je ďalší, takže menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie osmička. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Ďakujem, prijaté. 53 vypadáva, 54 vypadáva, 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 55 vypadáva. Teraz budeme mať 41 od EPP SND, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 57 a 56 vypadávajú, 58 vypadáva, takže 28. Menovité hlasovanie, 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Paragraf odsek 1, prvá časť, Kto je za, Kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Čas 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Na zdravie. Končím hlasovanie. Prijaté. Číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Čas 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. Odsek 2, 61, ECR. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Vidím, že to je zamietnuté. Odsek 2, pôvodný text, menovité hlasovanie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Odsek 4, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 5, pôvodný text, po častiach, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 6, pôvodný text, po dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. zažali sa. Prijaté. Podľa odseku 6. Tu máme pozmeňujúci návrh 45 zo zelených, ten vypadáva odsek 7, 64D. Menujte hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 8. Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 9. 46 vypadá 46 vypadáva. Teraz tu je odsek 9, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, ďakujem. Prijaté. Odsek 9, druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A výsledok je, že je to prijaté. Po odseku 9.47 zelený menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci na 48 od zelených vypadáva. Odsek pozmeňujúci na 44D od EPP, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 17, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté. Odsek 20, pôvodný text, rozdelený do, do troch častí, Zaproti, Držali zdržali sa, prijaté. Časť 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 3, e, za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 21, pôvodný text na, na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Čas 2, menovitý zoznam. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Pozmeňovací návrh 49, odsek 22 zo celými FA to vypadáva. Budeme hlasovať o pôvodnom texte na dve časti. Časť 1 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem prijaté. Čas 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Cek 24, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté. Citát 4 za proti zdržali sa prijaté. Citácia 7 číslo 62 EPP SD za proti zdržali sa prijaté teda prijaté. Viem, že je už neskoro, ale prosím, dvihnite ruku, to bude jednoduchšie. Dobre, úvodné ustanovenie A, či časť 1 za, proti, zdržali sa akceptované, časť 2 za, proti, zdržali sa akceptované. Úvodné ustanovenie číslo B, pôvodný text rozdelený na 1 a 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Čas 2 za, proti, zdržali sa, a prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Pozmeňovací mm, návrh, prepačte, úvodné strane E, o e NF, menové, hla, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Zamietnutý. Úvodné ústavné číslo F za, proti, zdržali sa, akceptované. 33 EKR, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok? Zamietnuté úvodné ustanovenie je pôvodný text, rozdelený na časť 1 a 2, jednotka za, proti, zdržali sa a prijaté. Časť 2, za, proti, zdržali sa, akceptované. Úvodné ustanovenie L, 37, NF, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, Výsledok. Zamietnuté. Pôvodný text, časť 1 za, proti, prijaté, časť 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodnou strane M, 59 od EKR, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, výsledok, prijaté. N, pôvodný text, čas 1 za, proti, zdržali sa, prijaté, čas 2 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Uv, myslím, úvodné ustanovenie O, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Vyčkáme si na výsledok. Prijaté. Po úvodnom ustanovení P, číslo 34, zo dielne D ALD, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok je prijaté. Úvodné ustanovenie Q 32 od EKR, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok. Negatívny výsledok, zamietnuté. Máme ďalej Kvečko, pôvodný text, čas 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2, ale tu musíme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Úvodné ustanovenie R, pôvodný text, čas 1 za proti, zdržali sa, prijaté, čas 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie T, pôvodný text, čas 1, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Časť 2, Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Úvodné ustanovenie U, číslo 60 lekár za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 38 od NF, penovité hlasovanie, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, výsledok, zamietnuté. Pôvodný text, časť 1 za, proti, za, mm, zdržali sa, prijaté, časť 2 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Výsledok. Prijaté. Čas 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Úvodné V, 39, ENF, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok prijaté. Máme ďalej úvodné ustanovenie 2TV, číslo 40 od NF, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté. No číslo X, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok. Prijaté. Úvodné ustanovenie AA, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté. A B, pôvodný text na 4 časti, čas 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas 4 za, to je posledná časť, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie AC, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A D, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, prijaté. Máme uodnostenie AF, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, prijaté. G, pôvodný text, časť 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Nie som si úplne istý. Dajme si menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie AH, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. Budeme teraz hlasovať e, o celom texte uznesenia, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. A prajem dobrú chuť všetkým, ktorí idú teraz na večeru. Veľmi vám to závidím. Yeah.